Il Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria. Prajem všetkým dobrý deň, dobrý deň pani komisárka, dobrý deň zástupca rady, dobrý deň všetkým poslankyňam a poslancom. A začneme rozpravu.